Dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to welcome you this morning to our Dámy a páni, vítam vás na stretnutí nášho výboru KULT. Musíme sa pridržiavať e, naplánovaného programu, lebo mm, máme málo času napríklad aj na hlasovanie, potom ďalej je to aj stretnutie koordinátorov po stretnutí výboru, takže už je treba začať Začíname pekne na čas, takže vítam vás. Teraz budem hovoriť po nemecky, tlmočníkov tu máme. Chcela by som srdečne privítať eh, tlmočníkov, hovorí láskova pani predsednička. Prechádzame teraz eh, k bodu programu 1 a eh, schválenie programu. Pokiaľ nemáte žiadne námietky, tak môžeme schváliť návrh programu v tejto podobe. Áno, Petra Kama-Evert. Mám iba takú hlúpu otázku, od ktorej, odkedy vlastne robíme e, zvažovanie pozmeňujúcich návrhové? to sme v minulosti nikdy nerobili, pokiaľ viem. E, nuž, e, alebo robili dobre, ale bolo to vždy iba vo výnimočných prípadoch a spravidla len vtedy, keď boli nejaké komplikované správy, tak ma prekvapuje, prečo naraz sa to tu objavilo. Nemyslím si, že niečo také potrebujeme. Áno, skombinovali sme to takto, pretože ešte sme nepredstavili správu. V normálnom prípade sa predstaví e, správa, potom prídu pozmeňujúce návrhy, potom sa ešte poradíme a hlasuje sa a tým pádom e, je to takto, ale keďže sme neprestavili správu, ale už ubehla lehota na pozmenujúce návrhy, tak v podstate rovno predstavíme správu a zároveň budeme zvažovať pozmenujúce návrhy, predtým než sa bude hlasovať. Takže nechcela by sme v takej situácii, že by sa ešte raz musela viesť nejaká ďalšia debata pred hlasovaním. Takže je dôležité si teraz dať tú príležitosť hovoriť o tejto téme. Dobre. Ešte sa chce niekto vyjadriť k programu dňa. Pozerám sa aj, kto sa pripojil. E, tam tiež nikto nič nesignalizuje, takže prechádzame k bodu 2 programu, schválenie e, zápisníc. Návrh zápisnice z osadania výboru 4. mája máme k dispozícii, nájdete e, ho vo svojich zložkách. Chcete k tomu niečo povedať? tejto zápisnici, niekto na diálku, alebo z tých, čo tu sedia, dobré nie. Takže navrhujem, aby sme ako obvykle túto zápisnicu považovali za schválenú, pokiaľ v priebehu tejto schôdze neprídu ešte nejaké ďalšie námietky. Teraz sa dostávame k bodu 3 programu oznámenia. Takže najprv tlmeč, tlmočenie pre nasledujúce jazyky je dnes v dispozícii nemčina, francúzština, taliančina, angličtina, španielčina, polština a slovenčina. Tlmočníci ehm, pri tlmočení e, samozrejme vychádzajú e, z kvality aj e, audio a video pripojenia účastníkov na diálku. Preto je dôležité sa riadiť usmerneniami pre pripájanie sa na schôdze z diálky a upozorním na to, že pokiaľ budete len telefonovať bez obrazu, tak to tlmočené nebude. Takže pokiaľ sa chcete pripojiť iba z mobilu a iba telefonovať bez obrazu, tak musíte hovoriť po anglicky. Vyzývam taktiež všetkých rečníkov, aby sa vyjadrovali v rodnom jazyku, pokiaľ je pre tento jazyk k dispozícii tlmočenie. vyhnite sa čítaniu e, písaných prejavov, e, používajte poznámky, hovorte prirodzeným tempom, tak aby e, to tlmočníci mohli e, optimálne e, pretlmočiť, pretože čo sa týka schôdzi e, s účasťou tlmočníkov, pardon, účasťou na diálku, je to teda komplikovanejšie pre tlmočníkov. Ďakujem. Ďalej, čo sa týka Eh, web streamingu, prenašania po internete. Chcela by som pripomenúť, že sa naša schôdza vysiela na internete. Ďalej tu máme rozhodnutia koordinátorov. Chcem oznámiť, že rozhodnutia koordinátorov z 28. maja 2020, ktoré boli 29. apríla zaslané e-mailom všetkým členom výboru KULT, eh, sú teraz už e, vnímané ako schválené, pokia- pretože do lehoty, ktorá uplynula 3. júna, neboli vznesené žiadne formálne námietky a potom 4. júna v písomnom postupe boli urobené ďalšie dve rozhodnutia, tie boli 5. júna rozoslané tiež všetkým členom výboru KULT a tiež e, sú považované za schválené, pretože do uplynutia príslušnej lehoty do 8. júna neboli vznesené žiadne námietky. Ďalej, e, bod 3D, mobilita na sekretariate výboru KULT minút. Na záver by som chcela ešte oznámiť, že eh, dve Dlhoročné naše pracovničky v rámci mobility, politiky mobility Európskeho parlamentu nás musia opustiť. Sú to Fabien Pondville a Kirsty Pakola. Fabien momentálne pracuje vo výbore Regi a Kirsty ide do výboru Peš. Chcela by som obom poďakovať za ich e, úžasnú podporu v priebehu dlhých rokov a myslím si, že hovorím v mene všetkých dlhoročných eh, našich členov a z celého srdca im chcem poprieť všetko eh, do budúcnosti, všetko dobre do budúcnosti. Skutočne sa, mi, sa nám s vami skvele spolupracovalo. Ďakujeme za túto dobrú spoluprácu. Hovorím určite aj v mene eh, predchádzajúcich predsedov a všetkým, ktorých ste podporovali aj pri vypracovaní správ. Teraz prechádzame k bodu 4, preskúmanie pozmenujúcich návrhov e, k správe z vlastnej iniciatívy. E, ide tu o dosiahnutie dlhodobého politického účinku prostredníctvom Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na koronakrízu e, nemáme toľko času debatovať alebo diskutovať vo výboroch, takže nemôžu dostať slovo všetci, ktorí by mali záujem. A toto isté platí aj v prípade nasledujúcich bodov, takže prosím vás o pochopenie. Dúfam, že sa opäť vrátime čoskoro k mm, normálnemu postupu, kde sú všetci prítomní, takže teraz odozdám slovo spravodajkyni. Toto je veľmi dôležitá téma pre výbor Kult. 2018, Európsky rok kultúrneho dedičstva, toto bol e, skutočne veľký výdobytok e, e, Európskeho parlamentu. A my sme komisiu aktívne príjmali k tomu, aby predložila legislatívny návrh a taktiež sme ho zlepšili tým, že sme zaslali významné pozmenujúce návrhy a ďalej, čo sa týka navýšenia rozpočtového plánu, e, taktiež e, je treba to implementovať v praxi prostredníctvom politických projektov a iniciatív na, regionálnych, e, na regionálnej, miestnej aj národnej úrovni. A určite sme teda prispeli E, k úspechu tejto iniciatívy. Kultúra a kultúrne dedičstvo musia naďalej v rámci európskej politiky hrať e, tú e, najdôležitejšiu úlohu a preto musíme zaručiť, aby účinok Európskeho roka kultúrneho dedičstva trval aj naďalej. Takže musíme zaručiť trvalý účinok tohto cvičenia aj na minulej schôdzi sme mm, počuli o tom, že boli e, ničené, bolo ničené kultúrne dedičstvo, nebolo to síce v e, európskej e, krajine, ale v krajine EÚ, ale bolo to v kandidátskej krajine, takže je treba dbať na to, aby kultúrne dedičstvo bolo zachované, chránené, aby sme si mohli byť vedomi našich kultúrnych koreňov a byť otvorný zároveň aj novým veciam. To je dôležité aj preto vedieť, kto ste a odkiaľ pochádzate a mnohé veci potom ľahšie pochopíte. Takže Dače dostane e, slovo na 3 minúty. E, good morning, Dobré ráno, kolegovia. Prajem dobré ráno z Lotyšska. My tu teraz uh, slávime Slnovrad, je to naša tradícia. Takže bohužiaľ sme nemali príležitosť zatiaľ dôleži- o tejto dôležitej sprave diskutovať, ale mali sme už príležitosť e, e, sa k tomu trochu vyjadriť. Sme online, naši zamestnanci na tom taktiež pracujú, už sme v posledných fázach e, vypracovania kompromisov. Takže vzhľadom na to, že máme len 3 minúty, sa vyjadrím k tomu úvodnému návrhu aj k niektorým kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Čo sa týka tých dôležitých bodov, tam máme napríklad to, že uznávame, že tento rok kultúrneho dedičstva bol iniciatívou z dola nahor a že je treba mať e, stálu platformu, aby e, jeho účinok medzi zúčastnenými stranami bol trvácný. Taktiež dôrazňujem úlohu vzdelávania a zručnosti, toho, že je treba sa učiť o kultúrnom dedičstve a prostredníctvom kultúrneho dedičstva a taktiež, ako už bolo zdôraznené, že kultúrne dedičstvo je hodnotou samou o sebe, nie to len e, doplnkom niečoho iného. Takže tu hovorím, že kultúrne dedičstvo obsahuje hmatateľné, nehmatateľné, e, prírodné aj e, digitálne formy kultúrneho dedičstva a musí byť odozdané ďalším generáciám. Táto správa taktiež upozorňuje na dôležitosť digitálneho kultúrneho dedičstva, jeho hodnota musí byť lepšie pochopená a preskúmaná, adekvátnym spôsobom musí byť taktiež zaručená. Toto kultúrne dedičstvo by malo byť e, prístupné všetkým, predovšetkým hodnota kultúrneho e, dedičstva v priebehu koronakrízy je dôležitá a je treba si uvedomiť, že sú dve formy digitálneho dedičstva. E, to sú e, teda, je to digitalizované, e, sú to teda digitálne statky a môžeme týmto prispieť aj k udržateľnému rozvoju správa, taktiež vyzýva k tomu, aby Európska zelená dohoda zahrnula opatrenia, ktoré e, zmiernia dopad klimatických zmien na kultúrne dedičstvo a aby sa uznalo, že kultúrne dedičstvo môže hrať dôležitú úlohu pri plnení cieľov klimatickej udržateľnosti. Čo sa týka kompromisov, by som rada úprimne poďakovala tieňovým spravodajcom a im ich zamestnancom za konštruktívnu prácu. Myslím, že skutočne sa zhodneme na mnohých veciach v rámci tejto správy. Nemôžem teraz pokryť všetky kompromisy, na ktorých sme sa dohodli, no ale pohovorím len toľko, že so všetkými súhlasím, aby som uviedla iba pár príkladov súhlasím s tým, že prístup do Domu európskej histórie musí byť rozšírený. Taktiež uznávam že jazyky majú vysokú hodnotu a je treba zachovať jazykovú roznorodosť. Verím, že Európeana je skvelý projekt, ktorý potrebuje lepšie financovanie a e, taktiež e, šírenie povedomia o ňom. A ten rok kultúrneho dedičstva by sa mohol v blízkej budúcnosti opäť opakovať. Zhodneme sa všetci na tom, že kultúrne dedičstvo potrebuje lepšie financovanie a opakujeme výzvu Európskeho parlamentu o zdvojnásobenie rozpočtu na e, kreatívnu Európu. Chcela by som pripomenúť, že e, ste mali 3 minúty a už hovoríte 4,5. Prepačte, iba posledný odsek. Ďalej tam bolo veľa pozmeňujúcich návrhov ohľadom COVID-19. My sme to dali do bloku pod jeden kompromis. Globálna pandémia má veľký dopad na kultúru a kreatívny sektor a táto správa taktiež toto um, spomínam. A myslím si, že táto správa je e, komplexná a um, teda v jednej línii. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sa dostávame k zoznamu rečníkov. Vidím, že Hannes Heider sa prihlásil. Neviem, či sa chcete vyjadriť teraz, alebo či potom už musíte ísť. Pán Giao Gulis taktiež. Myslím, že je to ešte k tomuto bodu takže vás budem potom vyvolávať po mene. Takže najprv tieňmi spravodajcovia Michaela Šojdrová ako prvá. Dobré ráno, ďakujem. Predovšetkým by som rada poďakovala eh, Dače k jej správe aj ostatným tieňovým správodajcom tejto správe musíme odzrkadliť súčasnú situáciu. Tiež ďakujem za spoluprácu na pozmeňujúcich návrhoch. Kompromisy, ktoré boli predložené, sú dobrým základom pre ďalšie diskusie, ale je treba sa to ešte pozrieť. Správa prichádza v pravú dobu, pretože nikto nepredvídal, čo spôsobí koronavírus v kultúrnom sektore, aké škody spôsobí. Je to skutočne jedna z najzasiahnutejších oblastí. No a my ako zákonodárci musíme zvážiť potrebné kroky, aby sme pomohli kultúrnemu sektoru. Rok 2018 bol rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Pomohol nám prehlbiť znalosti o kultúre vo všeobecnosti, taktiež nadviazal na dôležité výročia v Európe a zanechal viditeľnú stopu v kultúrnom sektore v Európe. Osobné skúsenosti a stretnutia boli pre účastníkov veľmi dôležité, takže na tomto posolstve treba budovať ďalej. Je to pre nás príležitosť nadviazať na to, čo sa stalo v roku 2018, čo sme robili a predlžiť účinky na rôzne sektory, e, čo týka napríklad hospodárskej udržateľnosti, vzdelávanie, e, ďalej hovoríme o negatívnych dopadoch napríklad e, ilegálneho obchodovania s umeleckými dielami, s kultúrnymi dielami a hovoríme tu o spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, s ktorými máme spoločné záujmy, e, Rada Európy, UNESCO, taktiež naša kreatívna Európa. Toto je hlavný nástroj na podporu kultúrneho dedičstva. Tento program si určite zaslúži vyšší rozpočet, než ten, ktorý momentálne navrhuje komisia. Taktiež by sme mali zaručiť, že štrukturálne fondy budú pomáhať e, podporovať naše e, cenné e, kultúrne dejstva do budúcnosti. Pani predsednička pripomína, že máme málo času. Takže posledná veta. My ako skupina EPP vyzývame Európsku komisiu, aby zvážila organizáciu ďalšieho roku Európskeho kultúrneho dedičstva v dohľadnej budúcnosti, pretože musíme využiť túto e, dynamiku, ktorú teraz máme a toto je taktiež zahrnuté v našej správe. Ďakujem a ja som sa snažila hovoriť krátko. Ďakujem. Už e, máme 4 minúty časový presah, takže prosím každý len 2 minúty, ináč budeme mať na konci problém a nebudeme môcť diskutovať o ďalších bodoch. Dominik Ruiz de Vesa. Thank you, chair. Uh... Ďakujem. Ďakujem pani Melbarde, našej správodajkyni, k tejto veľmi silnej správe. Ďakujem za skvelú spoluprácu. Myslím, že máme veľmi dobré kompromisy, ktoré myslím povedú k veľmi solidnej správe o posolstve Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo je základným pilierom našej vízie pre budúcnosť Európy. Nepozeráme sa tým len do minulosti, ale projektujeme minulosť aj do budúcnosti, aby sme si budovali spoločnú identitu, aby sme ju posilnili. Čo sa týka stanoviska skupiny SAD, predložili sme mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré ozrkadľujú naše priority, predovšetkým to, že je treba zobrať do úvahy nie len hmatateľné dedičstvo, ale aj nehmatateľné a digitálne kultúrne dedičstvo, že je treba prepojiť otázku kultúrneho dedičstva s kreatívnou Európou a je treba posilniť príslušný rozpočet a je treba podporiť sektor kultúrneho dedičstva po vplyve negatívnom e, koronapandémie. Taktiež dôrazňujeme to, že kultúrne dedičstvo a história sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania, e, čo týka európskeho občianstva. Taktiež tu máme nadchádzajúcu konferenciu hľadom budúcnosti Európy. Rovnako tak je treba posilniť projekt Domu európskej histórie potenciálnou možno sieťou domov európskej histórie v jednotlivých členských štátoch, ktoré by boli prepojené s už existujúcim domom európskej histórie a taktiež sme sa vyjadrili ohľadom prepojenia e, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva a Taktiež hovoríme o tom, že je treba bojovať proti ilegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi statkami online. Takže vo všeobecnosti myslím, že máme veľmi dobrú správu, je ambiciozná, vyvážená, má podporu mnohých politických skupín, štyroch, piatich. Takže myslím, že sme odviedli veľmi dobrú prácu, dobre sa nám spolupracovalo a teším sa na to, že veľká väčšina túto správu schváli. Ďakujem pani Belbarde a všetkým kolegom, ktorí sú to zapojení. Ďakujeme pekne. Teraz uh, Florence dve minúty. Ďakujem, budem sa snažiť byť stručná. Dobrý deň, kolegovia. Ďakujem kolegyni Dače Melbart za vynikajúcu prácu aj za veľmi kvalitný dialog za ťažkých podmienok. Ďakujem aj spravodajcom. Táto správa je veľmi aktuálna. Ide o veľmi úzke prepojenie medzi kultúrou a cestovným ruchom a tieto oblasti sú veľmi postihnuté súčasnou krízou a treba sa im výrazne venovať. Musíme podporovať kultúrne dedičstvo, aby bolo viacej chránené, viacej podporované, udržateľnejšie a prístupnejšie. Myslím predovšetkým na také miesta, ako sú Benátky a na to, aké je potrebné sa dostať do úrovne udržateľného cestovného e, ruchu a aby to bolo na úrovni Green Deal. Ja ako tieňový spravodajca za Renew som zdôrazňovala predovšetkým definíciu kultúrneho dedičstva nie je to niečo, čo len prichádza z minulosti, je to niečo, čo budujeme z roka na rok, aj teraz niečo, čo je živé, tvorivé a ktoré sa neustále vyvíja. Európsky rok kultúry a kultúrneho dedičstva bral túto záležitosť do úvahy a musíme brať do úvahy všetky formy kultúrneho dedičstva, či už ide o prírodné, hmatateľné, nehmatateľné, digitálne alebo architektonické statky. Je potrebné využívať už existujúce európske nástroje, napríklad systém pre digitalizáciu, čo umožňuje objavovať naše dedičstvo aj Erasmus Plus na využívanie schopnosti Európsky zbor e, dobrovoľníkov a solidarity pre mladých, ako aj ďalšie finančné nástroje aby boli v prospech dedičstva. Potrebujeme aj nové nástroje, ale tieto musia podporovať kultúrne dedičstvo. Zhodneme sa všetci na tom, že treba podporiť tento sektor vzhľadom na krízu COVID-19. Je absolútne nevyhnutné, aby Európsky rok kultúry priniesol svoje výsledky aby bol e, významný a citlivý aj do budúcnosti európskych politík. Ďakujeme pekne. Žilbel Kohara, skupina ID. Monsieur Collard Wenn es da technische Schwierigkeiten gibt, gehen wir zu ak sú technické problémy, e, tak e, ďalší rečník Selin Majembu z Zelených. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pani Melbarda jej týmu za vynikajúcu prácu napriek ťažkým okolnostiam, ktoré nám neumožnili mať priamu výmenu názorov v kulte ja dúfam, že spoločná práca nám pomôže vypracovať kompletnú správu o Európskom kultúrnom roku a že nám umožní ochraňovať kultúrne dedičstvo vo všetkých formách a zhodnotiť ich aj z hľadiska sociálneho a environmentálneho. Viacero významných bodov by som chcela zdôrazniť. Poprvé, význam úplne začleniť aj kultúrne dedičstvo menšín, ktoré žijú v Európe uznať ich vynimočný príspevok k bohatstvu a európskej diverzite. Ďalej by som upozornila na význam nehmotného dedičstva, napríklad jazyky, ktorými sa hovorí v Európe, ktoré sú vektormi hodnôt a poznatkov. Hovorili sme o ambicióznych politikách Európy, v súvislosti s jazykmi, ktoré sú ohrozené vymiznutím. Teším sa, že sa venuje pozornosť vzdelávaniu a výchove. Je dôležité začleniť e, výchovu k kultúrnemu dedičstvu v školách a podporovať všetky akcie s tým súvisiace. Pokiaľ ide o digitálnu oblasť, Rada by som upozornila na jej úlohu v sociálnej inklúzii pri vytváraní pracovných miest a pre prístup handicapovaných osôb alebo osôb žijúcich vo vidieckých oblastiach. Upozorňujem na dôsledky klimatických zmien na dedičstvo a tu žiadame silnú, zosilnenú spoluprácu a venovať sa preventívnym podmienkam, ktoré budú, alebo preventívnym opatreniam, ktoré budú adekvátne na toto obdobie. Musíme sa aj rovnako novo pozerať e, na také problémy, ako bolo vyplienené kultúrne dedičstvo. Toto som sa snažila včleniť do správy, ale nenašla som podporu všetkých politických strán. Vzhľadom na posledný vývoj v USA a na antirasistické manifestácie v celom svete e, ukazujú, že naše kultúrne vzťahy e, sú odrazom našich spoločností a vyzývam kolegov, aby sme odvážne spolupracovali, aby sme sa venovali aj našej minulosti, koloniálnej minulosti, ako aj súčasnosti. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo Alexis Georgulis, keďže pán Kolár ešte stále sú s ním technické problémy. Nech sa páči, Alexis Georgulis. Ďakujem, pani predsednička. Chcelo by som sa poďakovať spravodajkyni pani Melbarde za vynikajúcu prácu a tiež tieňovým spravodajcu chcem poďakovať. tejto téme diskutujeme podľa mňa veľmi aktuálne v týchto časoch. Kultúrny a tvorivý sektor bol výrazne zasiahnutý v priebehu pandémie. Čo sa týka e, samotnej tematiky, chcel by som sa vyjadriť k štyrom hlavným oblastiam. Poprvé, vzťah medzi kultúrou a cestovným ruchom. Toto prepojenie funguje. Ďalej, núdzové financovanie, zvyšené financovanie pre kohéziu v rámci VFR a tiež podpora reštauračných prác, ktoré prebiehajú v rámci kultúrneho dedictva. A v neposlednom rade mobilita umelcov a pracovníkov v umeleckom sektore, aby sa zaistili ich možnosti rozvíjania zručnosti. Chcel by som sa zamerať na dve ďalšie veci ešte. Význam pán európskych eh, kultúrnych podujatí, festivalov, aby sa šírila osveta o tom, aká dôležitá je otázka kultúrneho dedictva a tiež, aby sme podporili európsku integráciu prostredstvom kultúry. Ďalej v druhom rade, podľa dát a štatistik, ktoré máme k dispozícii, nevieme veci posúdiť dostatočne, sú nedostatočne podrobné tieto štatistické údaje, preto musíme nájsť vzorec pre efektívnu a dlhodobú spoluprácu na európskej úrovni s účasťou mimovládok, tretieho sektora a tiež všetkých zástupcov sektorov. Dúfam, že sa to všetko podarí zapracovať do správy. Zašlem tiež písomne svoje podrobné vyjadrenia. Ďakujeme Vzhľadom na technické problémy pán Kolár sa nevyjadrí a tým pádom dostáva slovo komisia, konkrétne Katrin Mania. Nech sa páči. Madame Magnon? Madame Magnon? Yes, good morning. Can you hear me? Yep. Okay. Good morning, everyone. Uh, good morning, Mrs. Chair and um, Mrs. Rapporteur. Um, I would like first to... Nemáme obraz. Chcela by som sa poďakovať. Žiaľ, tlmočníci nemajú obraz. Napriek tomu Pokúsime sa pracovať. Chcel by som sa poďakovať komisii, pardon, výboru za tento návrh. Európsky rok kultúry zaznamenal 23 tisíc fanúšikov a obsiahol 13 miliónov účastníkov celkovo. Bolo teda veľmi dôležité, že tento Európsky rok nebol len jednorázovým podujatím, ale že sa bude v tejto iniciatíve pokračovať. Preto na konci tohto roka v decembri 2018 sme prijali európsky rámec krokov o kultúrnom dedictve, kde sú zastúpené rôzne oblasti, 60 oblastí, ktoré komisia koordinovane riadi. Prosím som 15 generálnych riaditeľstiev. Nikdy predtým sme nezaznamenali takú značnú úroveň koordinácie na úrovni komisie. Uh, Pokúšam sa zapnúť si kameru. Ešte niekoľko konkrétnych poznámok. Okrem toho, čo už povedala spravodajkyňa a ostatní poslanci, ktorí sa vyjadrili. Prvý bod. Vytvorili sme expertnú skupinu, ktorá zhromažďuje členské štáty, zástupcov mimo vládok medzinárodnej organizácie ako UNESCO, Rada Európy a tiež parlament ako pozorovateľ. Pani Melbart a pani Šojdrová zastupujú parlament. Táto skupina zasadla už dvakrát a zasadne ešte dvakrát do konca roka. Teda, toto je taká trvalá platforma, o ktorú žiada spravodajky ďalej po druhé. Žiadame integrovaný prístup k kultúrnemu dedistvu, tak aby matateľné, nehmatateľné, taktiež je digitálne e, dedictvo e, bolo viac prepojené. Chcela by som uvieť príklad projektu, na ktorom práve pracujeme a síce kultúrne dedictvo v akcii. Toto je projekt, e, z ktorého sa môžu učiť samozprávy národné, regionálne a zahrania to všetky aspekty kultúrneho dedictva. Ďalší bod sa týka vzdelávania zručností. Aj to spravodajkyňa spomína ako veľmi dôležité. Chcela by som zdôrazniť, že chceme podporovať eh, sektorálne prepojenia pre kultúrne dedictvo začínajúc od novembra. Poprosíme o, o dodržanie rečnického času, hovorí predsednička. Bude to trvať 4 roky. Tiež sa chystáme začať eh, skupinu expertov o prepojení kultúrneho dedictva a klimatických zmien. Ku začiatku budúceho roka ekologický dohovor sa spomenul ako významná téma zo strany mnohých eh, poslancov a tiež správe. A ešte posledná vec. Pracujeme na internetovej stránke, ktorá bude zahrne všetky informácie, ktoré sú k dispozícii o financovaní ku kultúrnemu dedictvu, tak aby to bolo dostupné, zrozumiteľné občanom a všetkým zainteresovaným stranám. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na záver dostane slovo spravodajkyňa na minútu. Ďakujem kolegovia za všetky vaše vyjadrenia. Je mi ľúto, dnes nemám dobré pripojenie, pokúsim sa vyjadriť k všetkým vyjadreniam kolegov, ktoré zazneli v diskusii. Uznávam, že musíme pozorne vyhodnotiť dopad COVID-19 na kultúrny sektor, kultúrne dedictvo. Súhlasím teda že nezákonný obchod s kultúrnymi tovarmi je dôležité sa naň zamerať a tiež evidúcie zredňa kultúrneho dedictva tie by e, sa mali viac dostať do centra pozornosti aj na úrovni regiónov. Musíme už spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, ako napríklad UNESCO, Rada Európy a tiež s inými medzinárodnými partnermi, ako napríklad Európnostra. Kultúra a kultúrne dedictvo sú významnou súčasťou vo výučbe o európskych dejinách a táto iniciatíva by sa mala rozvinúť. Musíme e, viac spolupracovať s európskymi historikmi, aby sme e, rozvíjali medzi nimi kontakty najmä na úrovni mladých historikov. Súhlasím, že kultúrne dedictvo a cestovný ruch sú tiež úzko prepojené a musíme podporovať koncept udržateľného cestovného ruchu, ktorý uznáva význam kultúrneho dedictva a tiež e, sa kultúrnemu dedictvu venuje. Tiež súhlasím s tým, že kultúrne dedictvo a jazyková rozmanitosť sú veľmi dôležité. Rozhodne musíme podporovať odborníkov na kultúrne dedictvo a lepšie zajistiť prepojenie medzi nimi a umelcami. Tiež chcem oceniť úsilie Európskej komisie. Poprosím o stručnosť. Tiež eh, teda chcem oceniť prístup komisie. Nadobudla som dojem, že expertná skupina v kultúrnom dedictve je veľmi dobre zorganizovaná a zmotivovaná. Ďakujem. Ďakujeme. Je mi ľúto, že vás musím takto prísne tlačiť na čas, ale máme e, už časový skos a inak nestihneme všetko, čo sme si naplánovali. Ďakujem pekne. Teraz e, dostane slovo Hannes Hajde ko oznamom predsedajúcej Hannes Hajde. Hallo? Please press the speak button. Ak to teda nefunguje, tak sa k tomu vrátime neskôr a prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide o efektívnosť opatrení e, v nastavení e, programu Erasmus Plus e, Creative Europe a Európskeho zboru Solidarity, tak aby to bolo nastavené ekologické. Pred predchádzajúcom bode, ktorý sa týkal ekologizácie programu VFR, od eh, pani Feringe. To sme museli odložiť, preto dnes spravodajkyňa dostane priestor vyjadriť sa a tiež sa vyjadrí k kontaktom s tieňovými spravodajcami a k pozňovacím návrhom. Bez eh, nejakého ďalšieho zdržania dostáva slovo spravodajkyňa pani Ferra na 3 minúty. Nech sa páči, Laurence. Ďakujem pekne. Bohužiaľ je eh, echo. Allô Ça va mieux. Vous m'entendez? Oui, madame, nous vous entendons. Oui, madame, nous vous entendons. Très bien. Alors, je... Teraz je už dobré spojenie, ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom aj týmu za spoločnú prácu, ktorá prichádza do finále za veľmi špecifických pracovných podmienok a teda ďakujem každému za jeho úsilie. Myslím, že sa dostávame k veľmi dobrému výsledku, kde potvrdíme, miesto programov Erasmus plus Kreatívna Európa a Európsky zbor Solidarity a Green Dealu a zafixujú sa jasné diele. Budeme mať iniciatívy a myšlienky, ktoré sa budú jasne konkretizovať v programoch 21 až 27. Kultúra a e, vzdelávania e, by mali byť základom našej spoločnosti výchova detí, účňov, študentov ako aj vzdelávanie dospelých umožňuje upozorňovať ľudí a e, dávať väčšie skúsenosti, realizovať lepšie praktiky, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj. Ide o veľmi významné e, ciele a výzvy, ktoré stoja pred nami. Ide o produktívny sektor, aby sme vypracovali túto správu. Stretla som sa s viacerými zainteresovanými, ktorí mi e, prispeli veľkými skúsenosťami. Pri príprave som chcela uchovať myšlienku princípov, ktoré sú jasné. Prvý, fyzická mobilita, to je spoločný bod jednotlivých programov a zostáva podstatou programov Erasmus Plus a Európskeho zboru Solidarity a je súčasťou kreatívnej Európy, keď hovoríme o produkcii alebo um, natáčaní filmov. Tá mobilita v súčasnosti um, je komplikovanejšia, ale samozrejme treba dúfať, že uh, keď sa dostaneme do normálnych podmienok, bude to znovu špecifický nástroj e, týchto nástrojov, ktorý umožní výmenu skúseností aj e, pre tých, ktorí e, sa budú chcieť naučiť nové vedomosti a skúsenosti. Druhá zložka sloboda obsahov a tvorby. Ide predovšetkým o tú časť kreatívna Európa. Tvorcovia v Európe maj, musia mať celkovú slobodu pri tvorbe obsahov a je potrebné fungovať v prospech všetkých účastníkov a konkrétne opatrenia, ktoré by som chcela zdôrazniť v prípade e, Green Dealu, aby sme znížili environmentálny dopad týchto programov a vyzývame zúčastnených programov, aby používali také dopravné prostriedky, ktoré čo najmenej znečisťujú a rovnako aby sa brali do úvahy aj okolnosti a podmienky pre tých, ktorí sú vzdialení. Preto žiadam od komisie, aby uviedla také environmentálne kritériá okazovatele, ktoré zatiaľ sa nepoužívajú. Tieto programy slúžia a budú slúžiť na zmenu praktik. Rečnička je prerušovaná. Je to veľmi e, zložitá správa, pôjdem veľmi rýchlo, hovorí spravedajkňo. Erasmus Plus znamená výchovu. Vďaka týmto programom existuje Európska univerzity, ako aj Európske centrum pre učňov a vzdelávajúci, ktorí nám umožnia Um, zvyšovať vzdelanie v oblasti Green Dealu. Dobre, ja by som ešte mohla ďalej pokračovať, ale skončím tu. Som veľmi spokojná, že väčšina pozmeňovacích návrhov išli rovnakým smerom a že dnes pred hlasovaním máme možnosť výmeny názorov a hlasovať sa bude 13. júla. Ďakujem pekne. Poprosím naozaj rečníkov, aby sa držali tých dvoch minút. Predpísaných už máme štvrhodinový časový skurs. Inak sa dostaneme do problémov na konci. Pani Zelena Žovko, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som neskôr v mene EPP sa poďakovať za túto správu z vlastnej iniciatívy. Ako už spomenula predsednička komisie, obnova po korone kríze musí byť tiež využitá na to, aby sme zaistili rozvoj udržateľnejšej Európskej únie, ak zekologizujeme Erasmus Plus a ďalšie programy, o ktorých sa v tejto správe hovorí, nielen zlepšíme tieto nástroje, ktoré majú už veľmi e, ďaleký dosah, ale tiež zlepšíme ich prínos e, spoločnosti celkovo. V našich pozmeňujúcich návrhoch my EPP navrhujeme opatrenia, aby tieto návrhy boli udržateľnejšie, bez toho, aby sa zasahovalo do základných črtov týchto programov. Tiež chceme vyzvať k zlepšeniu výmeny osvedčených postupov, čo sa týka ochrany životného prostredia a tiež, aby sa zachovali možnosti malých miestnych organizácií, aby mohli plniť tieto nové kritériá. Ďalšiu vec, ktorú považujeme za dôležitú, je pozitívny dopad na mobilitu, cestovný ruch a kultúru, na ekonomiku a preto chceme podporovať účastníkov a vyvíjačov programov, aby zohľadnili tieto aspekty a čo najskôr, aby rozbehli svoju činnosť po pandémii, keďže to prispieje k hospodárskej obnove. Beriem na vedomie e, výsledky prvého technického stretnutia. Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným za dosiahnutý pokrok. Predovšetkým sa chcem poďakovať spravodajkyni. Domnívam sa, že sa nám podarí uzavrieť rokovania čo skoro. Ďakujem. Ďakujeme. Ide za dodržanie ročníckého času. Ďalej Massimiliano Smeriglio za SAD. Ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegyni za návrh správy, že vypracovala veľmi konkrétny a vyrovnaný text poukazuje na význam vzdelávania kultúry e, v boji proti klimatickým zmenám. Existujú už tri programy, kde sú dobré praktiky, skúsenosti, ktoré idú v zmysle Green Deala digitálneho programu. Musíme optimálne podporovať proces digitalizácie, ktorý ide cestou environmentálnej udržateľnosti. V texte sa zdôrazňujú pozitívne aspekty digitalizácie pre inováciu a sociálnu inklúziu. Bohužiaľ, rečník je prerušovaný, nie je dobré spojenie. Ako SND sme zdôreznili viaceré aspekty vyhodnotenie kritérií, ktoré súvisia s environmentálnou udržateľnosťou, ale uchovať dôraz na slobode prejavu a základných aspektoch programov, ďalej uchovanie virtuálnej mobility, ale aj fyzickej. Vieme, že sú ústredným bodom týchto programov. Pokiaľ ide o kreatívnu Európu, sú dôležité opatrenia udržateľnosti, aby tieto nevplývali na rozpočet, ktorý už bol skrátený. Treba zdôrazniť význam zelených aspektov, žiadame od komisie, aby podporila udržateľnosť európskych aspektov a aby sa podporovali inovatívne environmentálne projekty. Naša práca na pozmeňovacích návrhoch nám umožní dopracovať sa k textu, ktorý podporíme väčšinou a ktorý podporia aj tieňový správ. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje Selma Jembu. Merci, madame la présidente. Et un grand merci à ma collègue. Ďakujem, ďakujem kolegyni Laurence Faren a jej tému E, v tejto téme, ktorá sa snaží dosiahnuť, aby programy Erasmus plus Kreatívna Európa a tak ďalej boli zelenšie. Som hrdá, že máme túto iniciatívu. Pôvodne ju navrhli Zelení a Alde a pre nás je to veľmi dôležitá iniciatíva. Som rada, že môžeme v tomto výbore o tejto téme diskutovať. Tieto tri programy majú obrovský potenciál. Nejde len o podporu mobility, ale sú eh, v podstate eh, eh, základom, fungu, fungovania Európy. Ide o spoluprácu a výmenu dobrých skúseností a praktík. A chceme, aby všetky tieto programy išli ekologickým smerom. Zníženie uhlíkovej stopy, lepšie využívanie dopravných prostriedkov sú dôležité Otázka klímy a životného prostredia a mobility to je len časť ekologického prístupu Green Dealu. Ide o to, aby sme išli k udržateľnejšej a spravedlivejšej spoločnosti. Ekologické postupy Fairtrade to nie je novinka, ale žiadajú väčšiu viditeľnosť a to šírením viacerých projektov. Organizácie, ktoré prijímajú e, záujemcov vlastne týchto programov potrebujú také podmienky, aby hlavní aktéry programov mohli e, účinne komunikovať opatrenia, ktoré idú environmentálnym smerom, aby sa to robilo na všetkých úrovniach, či už regionálnej, lokálnej a tak ďalej. Dôležitá je úloha kultúrneho a tvorivého sektora. Je to zdroj inovácií a myšlienok. On tiež prispieva k tvorbe e, myšlienok, ktoré mm, ochraňujú a podporujú životné prostredie. Umelecká tvorba ako nehmotný statok je e, veľmi dôležitá a v rámci programu E, e, kreatívna Európa sa musí ďalej rozvíjať. Mm, aj členské štáty musia urobiť svoju časť práce, musia vytvoriť ambiciozne programy v rámci týchto projektov, aby Green Deal sa stal realitou aj, aj v tomto už obmedzenom rozpočte. Ďakujeme pekne, Andrej Slavakov. Hej? Okay. Il Green Deal proposto Commissione prima del... Green Deal, ako navrhuje komisia, bohužiaľ e, technické spojenie je veľmi zlé. Myslím, že musíme podporiť návrhy, ale tieto sú veľmi vzdialené Naše programy musia byť ekologickejšie, ale nesmú zabúdať na hlavné ciele. Predložil som pozmenujúce návrhy a dúfam, že sa dopracujeme ku kompromisom a ďakujem spravodajkyni, že ich niektoré podporila. Cieľom súčasného VFR je venovať 20 na jasné ciele v týchto programoch. Ale musíme si byť istí, akým spôsobom tieto financie budú použité. Podľa listu z minulého týždňa EÚ navrhuje 0,8 na kultúru a to je naozaj smiešne percento z rozpočtu. Spoločnosť, ktorá je založená na znečisťovaní, e, by nemala byť našim princípom. E, nesmieme zabúdať na to, aké sú základné hodnoty EÚ. Potrebujeme dostatok financí na kultúru a vzdelávanie. Podľa údajov, ktoré mám, tak rozpočet je takmer polovičný a to je podľa mňa nepriateľné. Ja. Um, als nächster Redner Fernando Barrera Arza. Fernando Barrera Arza ako ďalší rečník. Adelante. Sí, gracias, eh, Ďakujem pani predsedničke. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni aj tieňovým za dopracovanú dohodu, ktorú môžeme všetci podporiť. Je to významná téma. Keď hovoríme o práve mladých, aby sa zúčastnili takých programov, ako je Erasmus Plus a ďalších, a aby sme tak pomohli bojovať proti hrozným dôsledkom klimatických zmien. V tejto správe sú pozitívne aspekty, ale tiež si myslíme, že je možné ich e, vylepšiť a niektoré poznámky napríklad začleniť regionálnu perspektívu sú oblasti, kde majú e, kompetencie v doprave a preto si myslíme, že by sme mali s týmto smerom. Sme za opatrenia, aby účastníci si mohli vybrať najzelenejší dopravný prostriedok, ale je nevyhnutné, aby EP žiadalo členských štátov a miestnych orgánov, aby dali takú ponuku hromadnej dopravy, ktorá bude menej e, znečisťovať a zároveň to nebude vyžadovať obrovské výstavby a infraštruktúru. Sme za to, aby sa vytvorila Európska karta študentov, aby to fungovalo z roku 2025 a tiež začlenenie environmentálneho aktivizmu, aby aj nielen mladí ľudia, všetci boli aktívni v boji proti klimatickým zmenám a k zboru solidarity by sme začleniť ochranu životného prostredia ako jednu z kľúčových e, otázok. Ďakujem. A teraz e, dostáva slovo v mene komisie pani Ute Hleblok. Pani Hleblok. Tak. Už som si už sa pripojila, len mám zapnutú kameru. Ďakujem aj za komisiu, za túto veľmi bohatú a zaujímavú správu. Som rada, že vidím, že komisia a parlament majú rovnaký názor, čo sa týka ozelenenia nášho programu a myslím, že skutočne je veľmi dôležité a je treba to implementovať vzhľadom na oživovanie hospodárstva z koronakrízy. Samozrejme, nezačíname tu úplne od začiatku. V posledných rokoch už ste niektorí spomenuli, že všetky naše e, programy mm, boli veľmi úspešné. Mali sme mnohé projekty, ktoré sa e, zaoberali týmito témami klimatických zmien, vzdelávania a myslím, že z tohto musíme vychádzať aj v budúcnosti. Ale je treba toho robiť ešte viac a preto sme začali aj my sa pripravovať na možné opatrenia ohľadom toho, ako môžeme ozeleniť tento program. A tento plán už obsahuje rôzne návrhy aj z vašej strany. Napríklad súhlasíme s vami, že by sme mali podporovať ekologickejšie cestovanie, a že si musíme byť vedomi toho, že fyzická mobilita je súčasťou týchto programov, takže je treba nájsť rôzne spôsoby, ako stimulovať a podporovať ekologizáciu týchto projektov a vo všeobecnosti sa pohnúť smerom k uhlíkovo neutrálnejším programom. Takže je treba podporovať prostredníctvom týchto programov udržateľnosť v mnohých aspektoch, a toto môžeme urobiť len prostredstvom e, konkrétnych pravidel. Musíme rešpektovať prístup z dola nahor, ale mm, je treba zvážiť rôzne možnosti ekologizácie týchto projektov, ehm, šírenie e, povedomia, e, vzdelávanie, školenie. Všetko toto musí byť súčasťou programov, tak aby teda boli úspešné a my sa veľmi tešíme na výmenu názorov s vami, s pani Ferrand a ďalšími. Budeme vychádzať z minulých skúseností, z odporúčaní, ale naše projekty sa musia e, sústredovať na konkrétne aspekty, ktoré musia byť zaintegrované do ich fungovania. Ďakujeme pani Hale Blok a ešte Laurence Ferrand na záver. Oui, merci beaucoup. Euh, Ďakujem všetkým tieňovým aj výboru. Áno, Praha prebieha. Zaznamenala som si vaše nové poznámky, hlavne pokiaľ ide o tú rovnú, dobrú rovnováhu medzi cieľmi a rozpočtom programov. Sú to časté problémy veľmi často. Bojujeme hlavne v prípade Erasmus Plus alebo Kreatívnej Európy či Európskeho zboru ale bohužiaľ pre väčšinu z nás tieto finančné prostriedky nie sú dostatočne ambiciozne, keď hovoríme o e, digitálnej priepasti alebo rôznych štruktúrach. Musíme samozrejme hovoriť o inklúzii a nesmú vymizieť v prípade Green Dealu alebo zozeleniovania. Áno, budeme pracovať na kompromisoch. Myslím, že sa k ním dopracujeme koncom týždňa. Ďakujem všetkým. Práca bude pokračovať až do budúceho hlasovania vo výbore. Ďakujeme. Dostávame sa ďalšiemu bodu programu. Je tu diskusia ohľadom e, prepracovaného viacročného finančného rámca pre roky 2021 až 2027. Tu politické E, skupiny dostanú každá 3 minúty a tie, ktoré majú dvoch rečníkov, tak si ich musia rozdeliť. To znamená, pokiaľ jeden bude hovoriť dlhšie, tak druhý má menej času. To by som chcela predoslať. Navrh komisie plánu oživenia a prepracovaného väzročného finančného rámca musíme vnímať v dvoch častiach. Krátkodobá reakcia na podporu oživenia hospodárstva a mm, čo týka potrebnej e, finančnej injekcie pre e, rozvoj, e, vzdelanie a ďalšie sektory, ktoré zasiahla kríza. No a potom dlhodobé kroky prostredníctvom e, vyšších ambícií v rámci viadročného finančného rámca, kde sa ľuďom poskytnú príležitosti e, sa učiť, školiť, získať e, nové zručnosti a pochopiť, čo to znamená byť Európanom. A taktiež je treba dať kreatívnemu ideálnemu sektoru sa rozviať z dlhodobého pohľadu. Čo sa týka plánu oživenia, tak tam je mnoho pozitívnych aspektov. Tento plán teda predložila komisia. Je tam bezprecedentná e, úroveň finančnej podpory. A skutočne teda toto podporí oživenie hospodárstva. E, Prebehu posledných týždňov sme videli, že rôzne sektory e, čelili mnohým prekážkam. Kultúrny, športový sektor, vzdelávanie, taktiež utrpelo tým, že príliš rýchlo sa prešlo na digitálne metódy a znevýhodnené deti sú na tom teraz ešte horšie v porovnaní s, neznevýhodnenými a je treba ďalšie kroky navrhnúť tak, aby podporili tieto príslušné sektory. Mnohí um, drobní operátori, ako napríklad um, umelci, novinári, um, drobní živnostníci, napríklad športoví kouči a tak ďalej, potrebujú pomoc a v predchádzajúcich programoch často nevenovala tomu dosačujúca pozornosť, takže vyzývame komisiu, aby tomu teraz začala venovať pozornosť, aby kultúrny sektor bol taktiež podporený, pretože prístup k programom je často komplikovaný. Ďalej, čo sa týka zrevidovaného viezročno finančného rámca, dnešná diskusia nehovorí per se o Eh, teda hovorí o zrevidovanom viacročnom finančnom eh, rámci a bohužiaľ eh, komisia to nenaplánovala dobre, predložený návrh je absolútne nedostačujúci, predovšetkým rýchly pohľad do minulosti. V maji 2008 komisia navrhla Navr navrhla rozpočet 1,68 miliardy eh, pre kreatívnu Európu, ďalej rozpočet eh, pre eh, Parlament v roku 2019 vyzval k trojnásobeniu rozpočtu pre Erasmus, tak aby sa tam odzrkadli naše ambície, máme nové projekty, ktoré sú súčasťou e, programu Erasmus+, plus. je treba ich financovať, musíme byť inkluzívnejší a tieto ambície potrebujú viac peňazí. V júli 2019 veň Ursula von der Leyen bola zvolená predsedničkou Európskej komisie, explicitne vyzvala k podpore stanoviska parlamentu ohľadom strojnásobne rozpočtu pre Erasmus+. plus A vo februári 2020, len o pol roka neskôr, po kompromisnom návrhu Šarla Michela ohľadom väzročného finančného rámca, kde sa 20 škrtalo vo všetkých týchto troch kultúrnych programov. Komisárka Gabriel vo výbore e, Kult povedala, že návrh Michela je neakceptovateľný a nedôveryhodný a neumožní nám plniť riadne všetky naše tri kľúčové programy. A to je pravda. V maj 2020 komisia publikovala revidovaný viacročný finančný rámec na základe návrhu Michel s rovnakými škrtmi o výške 20 čo týka Európskeho zboru Solidarity, v porovnaní s vlastným návrhom z roku 2018 ďalej 13 škrt kreatívnu Európu a 17 škrt na Erasmus Plus v porovnaní s vlastnými návrhmi. Takže nie je tam rastu programy, ale sú tam škrty z pôvodného návrhu komisie. Takže otázky pre komisiu sú jasné, e, čo sa zmenilo, čo sa stalo za posledné 4 mesiace, prečo e, sa návrh Michel stal dobrým základom pre zrevidovaný viacročný finančný rámec. Ja tu nevidím žiadny dôvod, čo sa stalo za posledné 4 mesiace, aby investície do mládeže, a vzdelávania e, už neboli také dôležité. Veď potrebujeme podporiť aj tento sektor, aby sa pozviechal, musí e, odol- byť odolný aj do budúcnosti, pre budúce generácie. Takže chcela by som nadviazať na to, čo podala komisárka Gabriel v februári. Mala pravdu, povedala, dôležité veci, ktoré budú dôležité pre rokovania, že navrhovaný rozpočet pre tieto programy nie sú v súlade s ich ambície a nie sú, tieto rozpočty sú doveryhodné. Potrebujeme viac peňazí, nepodporujeme návrh komisie a um, musíme urobiť viac prostredníctvom týchto programov, ale treba to povedať jasne, pokiaľ e, takéto číslo tam majú zostať, tak sa bude musieť rozhodnúť. Kvôli Európskej únii musíme byť čestní, úprimní k našim občanom a nemôžeme naďalej hovoriť, že tieto programy môžu byť prínosné pre všetkých ľudí, pokiaľ nebudeme riadne financovať. Takže špecificky by som chcela povedať, čo toto bude znamenať pre tieto programy. Čo týka zboru Solidarity, tak tam bude menej príležitostí pre mladých ľudí. Bodka. aby sme zmiernili tento dopad, budeme sa musieť sústreďovať na dobrovoľníkov a toto je jadro programu a je treba o tom jasne diskutovať. Čo týka kreatívnej Európy, tak tam budeme podporovať menej umelcov, menej kreatívcov. Bodka. Budeme znižovať financovanie pre všetky strany a tým budeme poškodovať kultúrny a kreatívny sektor, budeme znižovať e, počet pracovných miest e, a tým sa bude znižovať financovanie národných e, schém. A chcela by som povedať, že toto robíme hneď po kríze, ktorá zdevastovala špecificky tento sektor. Čo sa týka Erasmu+, tak sa môžeme rozlúčiť e, e, náš cieľ 12 miliónov účastníkov, pretože nie sme pripravení na to, aby sme e, im, aby sme teraz zachovali toto číslo, aby sme im poskytli nižšiu kvalitu a kratšie výmeny názorov. Takže pokiaľ pardon, kratšie výmenné pobyty, takže je treba dať príležitosti ľuďom, ktorí z historického pohľadu nemali e, rovnakú mieru prístupu. Takže s týmto rozpočtom už nemôžeme tvrdiť, že Erasmus Plus bude riadne podporovať Európske centra excelencie e, a Európske univerzity mm, my v Európskom parlamente podporujeme tieto tri iniciatívy. Chceme, aby sa financovali cez Erasmus+, ale nebudeme súhlasiť s tým, aby sa to robilo len preto, aby sa to robilo, alebo aby sa to robilo tak, že by sa pritom podkopávali naše kľúčové priority. Takže pokiaľ chceme tieto nové iniciatívy, potrebujeme nové peniaze, čerstvé zdroje. Takže ja sa chcem opýtať komisie jednu vec. Tento návrh viacročného finančného rámca pre kultúru, mládež a vzdelanie, pokiaľ tento rozpočet sa nenávyší, tak si budeme musieť bohužiaľ vyberať a parlament bude trvať na tom, aby teda sa robili tieto rozhodnutia. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo Petre Kamer-Ever na 3 minúty. Ďakujem, Sabine. Ja sa môžem pripojiť k tomu, čo hovoríš. A návrhy komisie nie sú dostačujúce. Takže to, čo urobila komisia, ako zmenila všetky tie tri programy, to je neakceptovateľné. Takže myslím, že nás majú za hlupákov. Je treba vychádzať z, keď vychádzate z návrhu myšl, tak len vtedy v podstate je to navýšenie prostriedkov, ale keď sa pozrite na pôvodný návrh komisie e, z roku 2018, tak je jasné, že tie prostriedky sa tam skrátili, teda v porovnaní s týmto pôvodným návrhom. Takže čo sa týka zdvojnásobenia prostriedkov na Erasmus+. Plus. O tom komisia svoj času hovorila, ale z toho nič nezostalo. Takže pokiaľ niekto hovorí teraz o navýšení prostriedkov, tak to je bizarné. No a um, Teraz, e, keď komisia hovorí, no nie je to o toľko menej, pretože už je tam zarátané aj e, to, že odišla Veľká Británia. Ja si pamätám, že pán e, bývalý komisár pre rozpočet Oettinger stále znovu opakoval, že návrh viacročných finančných pre finančný rámec bol preto taký komplikovaný, lebo tam bolo treba zaratať aj dôsledky Brexitu. Takže keď sa pokiaľ by tam bolo, Spojené kráľovstvo zaratané ako um, člen EÚ, myslím si, že mm, to takto rozhodne nebolo. Takže myslím, že nás majú za hlupákov a strojnásobne prostriedko pre Erasmus je zásadné práve v kontexte koronakrízy. Vidíme práve v oblasti vzdelávania, že tam sú skutočne negatívne dopady krízy, takže je treba mať tento program integratívnejší a pokiaľ znižíme tieto prostriedky, tak rozdiely eh, v oblasti vzdelávania budú ešte väčšie. No a rovnaké sa dá povedať o programe Kreatív, eh, Kreatívna Európa, pretože tam musíme v súčasnosti odmietať 60 všetkých navrhovaných projektov, lebo nám na to nestačia peniaze. Takže dopad korona krízy na kultúru. Myslím si, že to už to bolo dostatočne popísané, takže chcem poprosiť všetkých, aby sme boli spoločne neochvejní a vyzvime ešte raz radu a ostatných, aby dali plus e, kultúre a vzdelaniu. V tejto situácii je to viac než potrebné, viac než primerané. Ďakujem. Petra ako ďalší. Ako ďalšie bude hovoriť Monika Semedo a Irena Jovová, každá na minútu a pol, alebo ako si to rozdelíte teda spoločne na 3 minúty. Ďakujem. Kreatívna Európa je dôležitá pre náš kultúrny sektor, ale tohto sektoru bude trvať dlho, než sa e, zase spamätá. Ja nerozumiem, ako bolo možné znížiť a nie zvýšiť návrhy pre tieto programy. Niektoré súčasti e, kultúrneho priemyslu stratia, ako sa očakáva, 80 obratu v druhom kvartáli 2020. No a pokiaľ, keď my sme žiadali 2,8 miliardy eur na rozpočet pre kreatívnu Európu v Európskom parlamente, tak sme vedeli, čo robíme. E ďalšia generácia v Európskej únii by nemusela, eh, by nemala musieť eh, znovu budovať tento kultúrny sektor od začiatku. Takže je treba si uvedomiť, ako kultúrny a kreatívny sektor by mohol využiť iné časti viacročného finančného rámca. Jediná časť, ktorá sa zaoberá kultúrou, to je Horizont Európa a tam je rozpočet taktiež nižší, než sme navrhovali my Európsky, Európsky parlament. E, kreatívny a kultúrny sektor čeli asi najhoršej kríze, no ani musia vedieť, že, sú, že majú podporu v tomto viacročnom finančnom rámci a že fond oživenia a odolnosti môže byť využený na uh, môže byť využitý na podporu e, v rámci koronakrízy a taktiež, aby sme pomohli e, tým, ktorí pracujú v kreatívnom a v kultúrnom sektore. Často majú napríklad aj e, kontrakty na obmedzenú dobu, takže potrebujú podporu v týchto ťažkých časoch, aby sa mohli sústreďovať na to, čo robia najlepšie, vzdelávať, baviť a udivovať nás. Ďakujeme, Irena Joveva. Ďakujem Irena Joveva. Hello, I hope you can all hear me. Thank you, chair. Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, teší ma, že máme priestor prediskutovať návrh VFR, aj keď ani zďaleka to nerobíme v ideálnych časoch, najmä pre sektor mládeže a kultúry, ako už povedala Monika ostatný. ako tiež spravodajkynia pre Európsky eh, zbor Solidarity, sa vyjadrím stručne tomuto programu za seba. Nový návrh pre tento zbor hovorí o 0,9 miliardy na miesto 1,2. To znamená, že e, tam chýba niekoľko 100 miliónov. To samozrejme nie je ideálna situácia. Na druhej strane, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, to nie je až také zložité postavenie pre zbor Solidarity. Myslím teda, že sa zhodneme na tom, že e, e, sa pracovné miesta stá, že majú vypustiť návrhu, tak aby zbor dobrovoľníkov ostal ne zasiahnutý. Dúfam, že sa čoskoro začnú rokovania a trialógy e, o tomto zbore Solidarity a že sa vyrieši nejaká otázka delegovaných a vykonávacích aktov. Čo sa týka Erasmu+, sme sklamaní iste, že, že návrh rady je pod tým pôvodným návrhom. Erasmus Plus sa dočka 40. výročia na, na konci ďalšieho finančného obdobia. Je to veľmi úspešný program, ale je treba ho zreformovať. Viac účastníkov základnej školy, väčšia inkluzívnosť, ekologické opatrenia, e, väčšia prístupnosť pre šport. Teda potrebujeme financovanie pre tieto nové iniciatívy. Vieme, že nový balík nesie názov Nová generácia, čo je dosť um, ironické vzhľadom na nízky rozpočet e, vyčlenený špeciálne mládeži. Ďakujeme pekne teraz za zelených e, Salima Jemu a Niklas sa na 1,5 minúty. Každý z vás, nech sa páči, Salima Jemu. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Diskutovali sme o významnom príspevku programu Erasmus Plus pre vzdelanie nových generácií ktoré v každodennom živote pristupujú zodpovedne, zodpovedne k spotrebe a životnému prostrediu. Potrebujeme spravodlivosť, inklúziu. Kľúčovým cieľom týchto programov je, aby mladí ľudia eh, eh, v oblasti, ktoré sú znevýhodnené, aby mali možnosť sa účasťovať. Je dôležité, aby sme investovali naše financie do budúcnosti mladých generácií je potrebné konkrétne konať. Napríklad programom Next Generation Europe je potrebné mať dostatočný e, rozpočtový, dostatočnú rozpočtovú podporu. A je znepokojivé, že komisia hovorí o tzv. navýšení rozpočtu o 3,4 milióny eur, keď v júli 2019 pani predsedníčka van der Leyenová hovorila o 40 miliardách, tak vyzývam členské štáty, aby boli odvážne, aby tieto emblematické programy boli inkluzívnejšie a aby sme dali aj Európe nový elán po krízi. a podporujem kolegyňu, ktorá pred chvíľou hovorila, je nepriateľný takýto rozpočtový e, prístup k týmto programom. Nás. Ďakujeme pekne, Niklas Ninás. Oh, um, Ďakujem. Všetci sa zhodneme na tom, že tento návrh je zlý vtip, najmä čo sa týka budúcej generácie EU. Myslím, že je veľmi ehm, vhodné, že mladí kolegovia po výbore sa vyjadrili proti tomuto návrhu, pretože sa tam škrtá financovanie pre Erasmus, ale pre Creative Europe. Myslím teda, že by sme mali konkrétne čísla navrhnúť komisii, čo očakávame predovšetkým strojnásobenie Erasmu. O to žiadame už opakovanie ale tiež sme dostali sľub od predsedničky komisie, keď bola zvolená. Mali by sme teda jednoznačne vyvinúť na ňu tlak, aby splnila sľuby, ktoré dala na začiatku obdobia. Naše slova predsa majú istú cenu. Ďalej, kultúrny sektor a tvorivý sektor predstavuje 3,8 HDP v Európe teda spomedzi 560 miliárd, ktoré by sme by minuli v členských štátoch, myslím, že minimálne 4 by sa mali vyčleniť pre tvorivý sektor, pretože ktoré by tak či tak mali by mať dostatočnú podporu, ale tiež, ako sme už počuli, kultúrny a tvorivý sektor je najviac zasiahnutý touto krízou, pretože oni prvý uzavreli a, a posledný späť otvoria. Tiež program pre mladých ten by mal získať minimálne 1,2 miliardy. Teda tieto čísla by sme mali navrhnúť komisii konkrétne, ale tiež musíme predsedničku komisie upozorniť, a ja som to už robil viackrát, že akékoľvek návrhy, ktoré nebudú zohľadňovať strojnásobenie pre Erasmus a vysoké percento prostriedkov pre e, Tvorivú Európu a Zbor Solidarity, že to parlament jednoducho neodsúhlasí. To nie je len naš, naše stanovisko, to vo výbore Kult, ale tiež je to stanovisko mnohých iných poslancov v celom parlamente aj v iných výboroch, ktorí sa zaoberali touto otázkou a ktorým záleží na mladých ľuďoch a preto chcú presadiť stronásobenie Erasmus+. Ďakujeme pekne. Teraz Dace Melbarde a Andrej Slabakov, tiež 1,5 minúty každý. Dace. Uh, you, Ďakujem, kolegovia. Som smutná z toho, že jediný kultúrny program Creative Europe e, zaznamenal škrty, a to v časoch, keď e, pokles činnosti e, kultúre znamená pokles príjmov zhruba 80 Jeden z podporných mechanizmov existoval už aj pred krízou a to je len ďalší program, ktorého financovanie sa zoškrtalo. Žiaľ, pôžičky nie sú vhodné pre nezávislých umelcov Spravidla to nie je veľmi relevantné ani na náhradu príjmu. Teda logicky sa pýtajú, či môžu očakávať nejaké iné podporné mechanizmy pre sektor e, tvorivej kultúry. Keď vidíme, že e, rozpočet Creative Europe sa výrazne zoškrtal v porovnaní s návrhom komisie pred dvoch rokov, chcem sa opýtať, či tieto škrty sú e, zamerané na všetky časti tohto programu a ak nie sú zamerané na všetky rovnako, tak na ktoré viac a na ktoré menej. Tiež sa chcem vyjadriť k otázke médií. Keďže hovoríme o dezinformáciách, o operáciách zasahovania do informovanosti, musíme poskytnúť podporu v tomto sektoru spoločnosti. Chcela by som teda e, zopakovať svoj návrh, e, ktorý som už sformulovala, že musíme vytvoriť na európskej úrovni trvalý mechanizmus podpory médií. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Andrej Slabakov. Eh, Ďakujem, len zo so pár vecí. Tento rozpočet a jeho návrhy je príliš arogantný. Nie je predsa možné, aby ľudia nevedeli, že tento rozpočet, že nie len, že nenarastol, bol škrtnutý. Takto vlastne bránime rozvoju všetkým mladým a kreatívnu Európu môžeme nazvať ako byrokratickú Európu. Musíme byť kreatívni. Všetko ostatné to sú len nejaké papiere, na, ktorých, na ktoré niekto dal nejaké návrhy. Návrh rozpočtu komisie vôbec je zbytočné, aby sme takto diskutovali. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne. Teraz jazyk. Kizil Jurek za GUE na 3 minúty, nech sa páči. Hello everyone, I just want to say that I... Zdravím všetkých kolegov. Je mi ľúto, ale na 10 minút som stratil pripojenie. V každom prípade počul som úvodné vystúpenie predsedničky. A musím povedať, že som sklamaný. Súhlasíme všetci s tým, že je treba s tým niečo urobiť. Tieto škorty sú nepripustné, nepriateľné. V posledných štyroch mesiacoch sa zmenilo to, že je ešte naliehavejšie podporiť sektor kultúry a vzdelávania v Európe. Chceme vyššie investície, nie v škrty. Práve naopak. Teda je to rozhodne nepripustné z pohľadu. Podľa mňa je zásadná otázka teraz tá, ako dosiahnuť splnenie našich cieľov, ako postupovať, čo môžeme urobiť, aké máme možnosti. Myslím, že musíme pôsobiť e, ako celý parlament, e, aby parlament vyvíjal, vyvíjal tlak. Naďalej neviem, čo iné nám ostáva. Rozhodne e, som si istý, že nesplníme ciele, e, ak sa tieto škrty presadia. To je jednoznačne jasné. Musíme nájsť akýkoľvek spôsob, aký, aby sme presadili e, naše postoje a naše návrhy na zmenu. Ďakujem pekne teraz za komisiu. E, Filip van der good morning. I hope... Dobrý deň, dúfam, že ma počujete. Ja vás môžem ubezpečiť, že veľmi pozorne počúvame všetky vaše vystúpenia, berieme na vedomie všetko, čo hovoríte a postúpime to na politickú úroveň tu v komisii. To je prvá vec, ktorú chcem zúrazniť, ale aj druhá vec. To by som sa chcel vrátiť k úvodným vyhláseniam pani Ferhajen. Keď sa pozrieme na celkový návrh, návrh plánu obnovy, myslím, že musíme sa zhodnúť na tom, že je to ambiciózny návrh a je to bezprecedentne vysoké financovanie, ktoré sa dá k dispozícii. Dúfame, že to parlament a rada odsúhlasia čoskoro. skoro Teraz sa ešte vrátim k dosť podrobným diskusiám. Ja plne podporujem a chápem e, stanovisko vášho výboru, čo sa týka finančných e, súm navrhnutých pre tieto programy, ktoré spadajú do pôsobnosti vášho výboru. Ako povedal e, predseda Sasoli, parlament neodhlasuje o návrhu tak, ako to predkladá komisia ale bude hlasovať o návrhu rozpočtu, tak ako ho predkladá rada. Preto komisia berie na vedomie diskusie, ktoré prebiehajú už dva roky v kontexte rady. A keď sa pozeráme na návrh komisie, komisia sa vrátila len k niekoľkým programom a vyjadrila sa, že v prípade týchto programov, ktoré považujeme za dôležité a kľúčové pre obnovu, tam sme vyzvali radu, aby viac investovala do týchto programov. Tých programov bolo len niekoľko. Creative Europe a aj Erasmus boli medzi nimi. Teda z politického hľadiska e, rozhodne to bol výrazný politický signál zo strany komisie, keď sme požiadali, teda keď komisia požiadala radu, aby sa investovala do týchto programov. Ešte posledná vec. E, chcel by som ešte spomenúť celý balík Domnievame sa, že, a to súhlasíme s vašim výborom, že vzdelávanie, kultúra, mládež a šport boli veľmi výrazne zasiahnuté v aktuálnej kríze a zaslúžia si dostatočnú podporu. Ale keď sa pozrieme celkovo na balík, domnievame sa, že je možná široká podpora aj mimo týchto programov uvediem eh, dva príklady. Napríklad nástroj pre obnovu a odolnosť komisia navrhuje rozpočet celkovo 560 miliard eur. A to je jasné, že výrazná časť tohto rozpočtu sa môže využiť na e, investície do vzdelávania a zručnosti. Ďalej druhý príklad, kultúrny a kreatívny sektor. Tam okrem možností, ktoré sú e, k dispozícii z programu Creative Europe pre tieto sektory, sú aj iné nástroje. Mnoho programov, napríklad React EU, Nová kohezná politika, Invest EU, Horizont Európa, Digitálna Európa, ale tiež nová inovačná komunikačná komunita. Toto všetko sú nástroje, ktoré poskytujú podporu aj týmto sektorom. Teda, v každom prípade, Budeme sa zažiť o, o mnoho jasnejšie informácie a pokyny k tomu, čo podľa nás je možné, aká podpora je k dispozícii pre kultúrny a tvorivý sektor, pre mládežnice, organizácie, pre vzdelávacie inštitúcie nad rámec programov, e, o ktorých e, sa tu hovorí. Teda chceme jasnejšie im dávať pokyny, poradenstvo, praktické rady, ako tieto podporné mechanizmy fungujú a ako sú prepojené e, s týmito sektormi prostredstvom plánu obnovy. Ešte raz sa chcem poďakovať srdečne vášmu výboru e, za dlhodobú podporu týmto programom. Ceníme si zanietenosť, e, ochotu podporovať tieto programy z vašej strany, ale zároveň je treba uvedomiť si, e, aký je ten širší kontext a tiež že sú k dispozícii iné nástroje, ktoré sa môžu využiť e, pre tieto účely z iných zdrojov. Ďakujeme pekne, pán Pandrpule. Ešte, ak dovolíte, jedna krátka poznámka na záver. Recovery Agri plán, to je celkom isté ambiciózny plán, ale či vôbec niekedy získame niečo pre naše sektory z tejto oblasti, to je vo hviezdach. Možno kultúra a vzdelávanie a zručnosti sú e, zásadné body, e, ktoré majú nárok čerpať prostriedky, ale či konec koncov sa niečo do tohto sektora dostane, to už aj v minulosti sme videli e, všetky tie programy pomoci, ktoré sa spustili pre ekonomiku v Európe, koľko sa dostalo do kultúry, aký prístup majú kultúrne zariadenia, kultúrne vzdelávacie inštitúcie, centrá k týmto prostriedkom. Kým nebude jasné, že z tohto fondu, z tohto plánu obnovy sa konkrétne vyčlenia prostriedky pre vzdelávanie, kultúru, e, tak my jednoducho nepoľavíme, budeme tlačiť a už vôbec sa neuspokojíme s návrhom pre naše e, programy, pretože podpora kultúry hospodárskej obnovy a na to chceme my veľmi jasne poukázať. A pri všetkej snahe, dobre, áno, vyčlenia sa prostriedky najvyššie, to je zásadná otázka, či chceme eh, mať eh, holuba na streche alebo um, vrabca v hrsti. To, že členské štáty eh, si zvolia potom iné priority, je už viac menej jasné. Kultúra bude tak ako vždy na chvoste. My vo VFR v prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii, chceme, aby tam financovanie bolo dostatočné, pretože My nebudeme rozhodovať o tom, čo nám navrhne rada, tak nejako celkovo e, musíme vychádzať z toho, čo sa skutočne využíva v praxi. Vo všetkých troch programoch vidíme štruktúrne nedostatočné financovanie. Sú tam kvóty e, na úrovni 12 až 24 teda iba 12 až 24 dobrých projektov, ktoré sú schopné získať financovanie, sa naozaj mohli odfinancovať. To predsa uznala aj komisia a preto zohľadnila aj po Brexite eh, túto skutočnosť a navrhla pôvodný návrh zvýšenia financovania. To, že teraz sa od neho odchýluje, to rozhodne eh, nezodpovedá vlastným požiadavkám komisie a aj parlamentu napokon, aby sa s tým niečo robilo. Chcem požiadať, aby komisia eh, si uvedomila, kde sú priority, aké boli jej priority pred pol rokom, pretože tieto priority sa nezmenili. Práve naopak, COVID-19 a celá táto kríza ich ešte posilnila a prehlbila. Preto by sme podľa mňa mali sa dočkať rozumného návrhu a parlament bude o tom diskutovať tak dlho, až kým sa k rozumnému návrhu dopracujeme. Ďakujem. Ich habe jetzt... Achso, Herr Heide wollte ich jetzt eigentlich noch... Pán Heide, Tak sa chcel vyjadriť ešte k oznamom predsedničky na úvod. Hannes Heide bol pripojený, už sa zase odpojil. Dobre. Takže teraz prejdeme k bodom 7 a 8. Konkrétne ide o hlasovanie. Máme tu správu, o ktorej budeme hlasovať, a síce stanovisko k správe o implementácii národnej stratégií pre integráciu Rómov, boj proti negatívnym postojom ľudí voči e, obyvateľstvu rómskeho pôvodu v Európe. Dnes po druhýkrát e, máme naplánované hlasovanie je treba pripustiť, že to bude trošku komplikované a dúfam, že tentokrát to bude trošku jednoduchšie ako naposledy predsa len. Jednak aj preto, že už máme skúsenosti s touto procedúrou z minula a tiež preto, že máme jednoznačne kratší hlasovací zoznam tentokrát. Čo sa týka národných stratégií pre integráciu Rómov, máme 40 pozmiacich návrhov celkovo, pričom väčšina z nich je spracovaných v 8 kompromisoch. Chcela by som dať slovo spravodajcovi, pánu Polákovi a tenevým spravodajcom. Neskôr sa im chcem teda poďakovať za dobrú spoluprácu napriek um, pomerom v kríze. Stanovisko eh, nebolo možné odprezentovať tak, ako zvyčajne, nebolo možné to prediskutovať, preto by som chcela navrhnúť, aby spravodajca zhruba v priebehu troch minút zhrnul tie zásadné body svojho stanoviska a potom dostanú slovo štenevi tenevi spravodajcovia, každý z nich na dve minúty. Chcem požiadať naozaj o dodržanie tohto vymedzeného času, pretože už máme výrazný časový sklz. Nech sa páči, pán Polak, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Na úvod mi dovolte poďakovať kult výboru za možnosť predloženia tohto stanoviska ku správe týkajúcej sa implementácie Európskeho rámca pre národné stratégie integrácie Rómov z dielne nášho kolegu Romeo Franca. Ďaká tebe, Romeo, za, za správu, ktorú veľmi dobre, ktorá veľmi dobre odzrkadluje pretrvávajúce výzvy v oblasti inklúzie Rómov, a to v oblasti vzdelávania. Taktiež by som rád poďakoval všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom za ich komenty a návrhy, ktoré taktiež prispeli ku kvalite predloženej správy. Som presvedčený, že sa nám podarilo dotknúť problematických oblastí, ktoré súvisia so vzdelávaním rómskych detí. Ide o výzvy, ktoré sa týkajú hlavne kvality a inkluzívnosti vzdelávacích systémov členský, niektorých členských štátov, ale i dostupnosťou predškolskej výchovy u rómskych detí, ako i online vzdelávania, na ktoré taktiež poukázala COVID-pandémia. Výzvy, ktoré sa týkajú financovania a vzájomného prepojenia jednotlivých úrovní vzdelávania. Výzvy spojené s väčším zapojením rodičov rómskych detí do vzdelávacieho procesu, ako i výzvy spojené s kontinuálnym vzdelávaním a pripravenosťou zo strany učiteľov. My musíme pokračovať v našom úsilí zabezpečiť kvalitné a inkluzívne vzdelávanie rómskych detí, inak ich oberáme o ich budúcnosť. A to nie len ich, ale aj samozrejme nás samotných. Bez vzdelávania nemajú šancu tieto deti uplatniť sa. A to nie len na pracovnom trhu, ale celkovo v ich živote. Ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí naozaj prispeli k tomuto kvalitnému materiálu a chcem poďakovať Romeovi za správu, ktorú teda k nám predkladá. Ďakujem všetkým. Vielen Dank, Peter Polak. Ich gebe jetzt... Uh, uh... Ďakujeme pekne. Äh, Fred Matič, nech sa páči. Die. Za SAD. Thank you, Chair. Dear colleagues, in the name... Ďakujem pekne. E, za skupinu SAD chcem povedať, e, že ma tešia kompromisné návrhy, ktoré sme dosiahli. Myslím, že naše stanovisko je vyvážené. Venuje sa tieto otázke e, zhrnutým, stručným spôsobom, pričom sa zameriava na rovnosť, inklúziu vo vzdelávaní aj v sociálnej, kultúrnej oblasti. Našou prioritou je zaistiť plnú implementáciu národných stratégií a tiež presadiť e, nové rozsiahle európske usmerenie, čo sa týka rovnosti, solidarity a kultúrneho dialogu. Chcem sa poďakovať našom spravodajcovi pánu Polákovi, tiež teňovým spravodajcom sa chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu na tomto stanovisku. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Laurence Farah. Merci, madame la... Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem Petrovi Polakovi za vynikajúcu prácu, ako aj za pripravené kompromisy. Naše pozmeňujúcie návrhy boli začlenené do kompromisov, hovorili o disproporčnom, disproporčnej účasti alebo podpore eh, tejto populácie počas covidu, hlavne keď majú aj ťažký prístup k vzdelávaniu a tá digitálna fraktúra je ešte väčšia, keď sa takýmto spôsobom robí výchova. Zdôrazňujeme tiež význam škôl, ale aj mimoškolských aktivít v integrácii Romov. Táto inkluzívna socializácia sa robí napríklad aj cez hudbu, divadlom alebo športom a je dôležité, aby sme to zvoreznili. Boj proti diskriminácii rómskych prioritou pre náš výbor, pretože v niektorých krajinách nejde len o rovnaký prístup k vzdelávaniu, ale ide o diskrimináciu, ktorá je zakorenená mm, v mentalite e, ľudí. Ide o to, aby sme e, dali rovnosť príležitosti, prístup k vzdelávaniu a ďalšie práva. A ja dúfam, že sa dopracujeme ku kompromisom a podporuje. A ďakujeme za podporu našich pozmeňovacích návrhov. Ďakujeme pekne, John Antonio Dave. Äh, Ten sa nepripojil, preto za zelených dostane slovo Romeo Franz. Ďakujem pekne, Zabine. Chcel by som sa poďakovať Petrovi Polákovi za veľmi dobrú spoluprácu, e, ktorú mi ponúkol pri vypracovaní tohto stanoviska pre kultúru pre výbor pre kultúru. Pre mňa bolo veľmi dôležité, že okrem eh, nedostatočnej politickej vôle eh, vidíme, že aj anticiganské postoje prioritne sa vnímajú ako príčina eh, pre znevýhodnené postavenie detí, romských detí. Čo sa týka prístupu k vzdelávaniu, je pozitívne, že pretrvávajúce segrega korupčné prípady v členských štátoch sa odsudzujú a tiež sa zohľadňuje e, dôležitosť inklúzie vo vzdelávaní. Okrem toho sa zúrazňuje nevyhnutnosť e, protidiskriminačných e, školení, aby vzdelávací pracovníci, pedagogický personál si toho boli vedomí. To je výrazný krok a môže výrazne prispieť k potlačaniu prípadov antidigantských postojov v sektore vzdelávania. Táto správa tiež sa spomína aktuálnu epidémiu e, korony. Práve chudobné deti z marginalizovaných e, spoločenstiev e, z rómskych komunít sú, si, sú vystavené veľkej diskriminácii a nemajú možnosť prístupu k rôznym iným opatreniam, ktoré sa poskytli iným školopovinným deťom. Chcel by som sa tiež vyjadriť k osobitnej podpore rodinám v prekerných podmienkách ekonomicky, tak aby vôbec ich deti mohli chodiť do školy a aby mohli prekonávať vzdelávacie bariéry. Preto aj môj pozmeňovací návrh e, číslo 19, e, ktorý sa týka cieľeného vzdelávacieho fondu EÚ, e, ktorý bude zameraný na ostraňovanie štruktúrnych prekážok vo vzdelávaní pre romské deti. Tento nový nástroj má efektívne nasadiť sa práve tam, kde extrémna chudoba bráni v prístupe k vzdelávaniu. V Nemecku takýto vzdelávací fond mnohým deťom a mladým, e, zlepšil ich prístup k vzdelávaniu. E, oproti minulosti e, toto je naozaj úspech a chcel by som tento úspech preniesť aj na európsku úroveň z Nemecka. A ešte v neposlednom rade sa chcem vyjadriť k označeniu, k názvu našej menšiny. Spravodajca si zvolil pojem Rómovia. V diskusii na európskej úrovni sa to zväčša takto používa, to je správne ale žiaľ nezohľadňuje to rozmanitosť a heterogénnosť tejto menšiny a je v rozpore aj k ich seba určeniu článok 5 Arabského dohovoru o ochrane národnostných menšín na úrovni Rady Európy e, potvrdzuje právo podporovať identitu Rómovia. To je len jeden zo skupín e, tejto komunity. E, moja skúsenosť dokazuje, ja som teda Sinti a ja osobne e, sa cítim dotknutý, e, že nie všetky skupiny sú zakomponované do tohto označenia a nie sú spokojné s týmto označením, preto tento termín aj na európskej úrovni podľa mňa je problémový, ak ľudia sa nebudú cítiť obsahnutí týmto pojmom a budú sa cítiť vylúčení. Preto, e, kolegyne, kolegovia, som presvedčený, že politika po roku 2020 pre zrovnoprávne inklúziu e, ľudí e, s romským pôvodom by mala zohľadniť internú heterogénnosť e, tejto komunity, tak aby oslovila všetkých v tejto menšine, aby ich priamo obsiahla. Preto je najvyšší čas doterajšie označovanie ľudí s romským pôvodom, aby sme to rozšírili, aby sme to zmenili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, Romeo Franc. Teraz Andrej Slabakov za ECR. Grazie, onorevole Ďakujem. Táto stratégia sa míli v tom zásadnom, ako integrovať Romov. Bohužiaľ, technické spojenie je veľmi zlé, neumožňuje nám kvalitné tlmočenie. Máme tu isté návrhy a milíte sa, keď hovoríte, že problémom sú politiky. Podľa mňa je problém je vola Rómov. Keď sa niekto chce integrovať, mal by ako prvé e, začať hľadať prácu a mal by poslať svoje deti do školy. E, tieto princípy e, by mali platiť pre všetky, nielen pre Rómov. Keď sa hovorí o daniach, neviem prečo eh, robíme alebo chceme robiť nejaké výnimky pre Romov, ale zatiaľ čo dane všetci ostatní platia. Dobre, a pokiaľ ide o meno, áno, u nás sa im hovorí cigáni a nechápem, na čo je potrebné dávať e, e, tejto populácii termín Rómovia. E, v mojom jazyku to pochádza z Ríma. Máme 500 tisíc cigánov v Taliansku A odkiaľ pochádza ten termín e, Rómovia? Pochádza z 19. storočia. To znamená e, e, Rímania, alebo termín Rímania a Rómovia, e, e tam dochádza k proste zmetkom. Neviem, či mi rozumiete, čo chcem povedať. Lebo potom sa nám môže stať, že niekto príde s tým, že bude chcieť, aby sme istú časť obyvateľstva nazvali Marťania. Ďakujem. Ja, damit ist, uh, gebe ich... Uh... Týmto sa dostávame ku kolegovi k z GUE, Fernando Bartla Garza. Nech sa páči, neviem, či je pripojený. Yes, thank you, uh, chair. Ďakujem, pani predsednička. Je to veľmi dôležitá otázka pre celú Európu aj pre našu politickú skupinu. Uh, E, európska stratégia pre Rómov zatiaľ nebola úspešná, nie sú tam žiadne záväzné ciele, žiadne konkrétne spôsoby implementácie rozpočtu, no a zatiaľ všade, takmer všade narastá rasizmus. E, viac než 50 e, rómskych občanov žije, ohr, žijú, žijú ohrození chudobou a my sme mali taktiež e, európskych lídrov, ktorí otvorene diskriminovali Rómov a kategorizovali ich ako občanov druhej kategórie. No a my podporujeme e, spolunažívanie všetkých ľudských bytostí, nezávisle od etnického pôvodu. Podporujeme e, práva všetkých na vzdelávanie a prácu. No a musím povedať, že podporujeme hlavne aspekty súvisiace so vzdelávaním. Rómske deti musia dostať šancu dokončiť školu, pretože takmer 50 e, e, rómskych detí e, medzi 8 a 20 rokmi nechodí do školy, takže Potrebujeme taktiež podporiť e, školiace programy pre učiteľov, podporovať kampane proti šikane v škole, no a špecifickejšie podporujeme taktiež e, e, romský jazyk, aby romský jazyk a kultúra sa vyučovali na školách. Je to súčasť e, interkultúrneho vzdelávania a taktiež to pomôže bojovať proti diskriminácii. Na druhej strane chápeme e, dôležitosť toho, aby rumskí študenti sa zúčastňovali na programoch ako napríklad Erasmus+, no a taktiež podporujeme e, anti cigani, pardon, boj proti anticiganizmu a taktiež teda je tu e, rasová diskriminácia zo strany štátnych orgánov. Podporujeme vzdelávacie programy aj pre rodičov, boli zahrnutí do školských postupov, ale samozrejme dobrovoľne a zdarma. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my. Peter Polák, ešte na záver dostávate slovo a potom budeme hneď hlasovať, takže na minútu. Ďakujem pekne za všetky teda vystúpenia. Ehm, naozaj som rád, že sme dospeli k tomuto kompromisu. Ehm, nie, nie, teda, bolo to veľmi náročné, ale ehm, naozaj tento výsledok je, je dobrý a teším sa vlastne z tohto výsledku. Samozrejme, môžeme um, hovoriť alebo teda diskutovať o, o terminológiách, a, um, ako teda správne nazvať Rómov. Um, môj postoj v tejto veci, že nevidím rozdiel medzi pojmom Rómovia a ľudia z rómskych pozadím, preto teda um, navrhujem um, naďalej pretrvávať v tomto termíne, ako, ako sa doteraz vlastne používal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto uzatváram diskusiu k tomuto bodu a teraz prejdeme k hlasovaniu. Len stručne, keďže nás tlačí čas, by som chcela poukázať na určité technické aspekty. Je dôležité, aby všetky hlasovacie E, lístky boli opatrené ručne iniciálami. Takže ručne, prosím, napísať, buď to podpísať, alebo tam hodiť iniciály a na konci to tiež ručne zase podpísať to vyhlásenie. Potom musíte naskenovať hlasovacie lístky, tie sme zaslali už minulý týždeň, to znamená, mali ste dosť dosť e, času príslušným spôsobom e, si to preštudovať. Musíte hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, aj tam, kde sú kompromisy, lebo nemôžeme dopredu povedať, či prejdú kompromisy alebo nie. Takže prosím, všetky hlasovacie listky vyplňte, ručne ich podpíšte. Na konci tiež podpíšte ručne e, vyhl- prehlásenie, vyhlásenie, potom to naskenujte alebo odfoďte a dávajte pozor, aby ste neprekročili pri zasielaní e, prílohy maximálnu veľkosť 10 MB. Pokiaľ je to teda viac, tak to musíte nejakým spôsobom e, zmenšiť, alebo to môžete poslať na niekoľkokrát. No a budeme môcť vyhodnotiť len ručne podpísané hlasovacie lístky a len tie, ktoré budú zaslané do našej webovej stránky. Potom naša teda mailboxová schránka je coldvote.europa.europa.eu eh, takže potom vám bude hneď zaslaná automatická odpoveď. Eh, nezdialujte sa teda od počítača. Ehm, pokiaľ neobdržíte túto automatickú eh, odpoveď, tak Môžete sa ešte opýtať, či sú tam nejaké problémy technické a overiť si teda, či e, váš e-mail prišiel. Pokiaľ teda neobdržíte túto automatickú e, e-mailovú e, odpoveď po zaslaní vašho hlasovacieho lístku, tak prosím zavolajte hneď na sekretári výboru KULT. Nečakajte na uplnutie lehoty. Toto číslo nájdete v e-maili, ktorý je, v ktorom sme zaslali hlasovacie lístky. Potom vám príde ďalší e-mail, kde bude napísané, či je váš e, lístok, e, hlasovací lístok platný, aby ste vedeli, či sme ho mohli prijať alebo nie. No a iba také hlasovacie listy, ktoré boli zaslané z oficiálnej parlamentnej adresy poslanca, tie budú e, zobrané do úvahy, taktiež tam musí byť e, podpis a napísať teda vaše meno e, čitateľným spôsobom. E, a nemôžete hlasovať predtým, než sa oficiálne otvorí eh, hlasovanie. A pokiaľ vás kontaktuje sekretariát, aby, aby vyriešil nejaký problém, tak do 13.30 máte čas sa zaoberať touto eh, témou. A pokiaľ um, tam je nejaká falošná alebo nesprávna e-mailová adresa, nie je tam podpis, nie sú tam iniciály, takže tieto neplatné hlasovacie lístky, pokiaľ to nebude opravené do 13.30, tak eh, hlasovanie bude neplatné, hlasovací lístok bude neplatný. Takže prosím, vyhnite sa takémuto postupu. No a po 13.30 sa začnú počítať hlasy a výsledky hlasovania budú zverejnené na našej schôdzi o 17. hodine a tam prebehne aj záverečné hlasovanie, takže by som vás chcela poprosiť, aby ste sa o 17. opäť zalogovali, aby sme mohli tiež urobiť aj záverečné hlasovanie a oznámiť výsledky. Dúfam, že e, všetci chápete tieto pravidlá príslušného postupu. Všetko to bolo vysvetlené aj v tom e-maili, v ktorom sme zaseli hlasovacie liste, takže pokiaľ má niekto nejaký problém alebo nejaké pochybnosti, ešte raz si prečítate ten e-mail, prípadne zavolajte na sekretariát, ale dúfam, že tentokrát to všetko prebehne e, bez chýb a hladko. Um, Teraz si preveríme kvórum pre prvé kolo hlasovania a tu by som chcela e, všetkých poprosiť, aby stlačili gombík e, raise the hand, teda zdvihnúť ruku. Takže prosím, stlačte na raise the hand. Ich bekomme gerade rozprave mi sekretariat hlási, že podľa článku 218 odseku 1 rokovacieho poriadku je e, buď pripojená alebo prítomná e, viac než štvrtina členov výboru, tým pádom môžeme prejsť k hlasovaniu. Najprv je to implementácia e, národných stratégií ohľadom integrácie ľudí z rómskeho etnika. Teraz prerušujem našu schôdzu a uvidíme sa o 17. hodine.